il presidente sono pronte le schede? Allora. Takže zasadnutie je znovu otvorené. Ďakujem. Boli vytlačené nové hlasovacie lístky. Takže prejdeme k druhému kolu eh, hlasovania troch eh, podpredsedov. Musíme nahradiť jednu skrutátorku, pani Táler, ktorá nám oznámila, že žiaľ má iné povinnosti na nejakom eh, inom zasadnutí, takže potrebujeme jej náhradníka nájsť. Roberta Metzola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 Pani Rovana Plumb. Akceptujete, chcete vykonávať túto funkciu? Áno? Dobre, v poriadku. Takže ďakujem. Poprosím skrutátorov, aby zaujali svoje pozície pri príslušných urnách. Budú hlasovať až na konci celého hlasovacieho procesu. Pani Plump je skrutátorka pre urnu NR. Dostavte sa, prosím, na toto miesto. Ešte zopakujeme pravidlo. Musíme eh, nájsť troch eh, tri kresla musíte hlasovať za minimálne e, dvoch kandidátov, maximálne troch kandidátov. Ak nie, váš hlas nebude platný. Zatiaľ sa rozdávajú hlasovacie listky. extent

Ukončili ste hlasovanie? Eh, Takže eh, odovzdávanie hlasov je ukončené. Teraz sa prejde k sčítavaniu hlasov. Chcel by som vyzvať skrutátorov, aby išli do uh, miestnosti R101. Uh, Zasadnutie sa prerušuje.